prostredí sa musíme všetci eh, o to posnažiť a smerovať naše úsilie rovnakým smerom. Ďakujem a myslím, že všetci ideme teraz spať. Ďakujem pekne za vaše želanie a, a eh, ďakujem za odvodne tohoto bodu a budem hlasovať o tom zajtra o 12.00 a ďalšia skúza bude zajtra o 14. od 9. do 2. a od 3. do 9. a program dňa bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke parlamentu a e, končíme schôdzu.